Good evening to everybody. I would like to welcome all representatives. Dobrý večer, všetkých srdečne vítam. Chcela by som srdečne privítať aj predstaviteľov národných parlamentov na tomto medziparlamentárnom stretnutí. Ten, toto stretnutie bude rozdelené na dve časti. Prvá sa bude venovať e, Európskej záruke pre deti ako nástroj proti boja proti proti chudobe a druhá časť sa bude, veno, bude venovaná minimálnej mzde. Takže e, tieto karty rečnícke máte e, k dispozícii v miestnosti a tiež budú k dispozícii národným poslancom, ktorí by sa chceli prihlásiť o slovo. No a potom tu máme len biele karty, ktoré vyzerajú takto, ale opatrne, pretože máme mimoriadne karty na časť druhú. Vo všeobecnosti rečnícky čas bude rozdelený podľa následovného vzorca e, traja národní mm, parlamenti, potom e, jeden, e, mm, jeden poslanec a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale tento vzorec potom sa ozrejmi počas diskusie. No a teraz by som však dala slovo Gordonovi Marasovi, ktorý je predseda eh, výboru pre prácu, eh, dôchodcovské a sociálne systémy zabezpečenia. Nech sa páči, máte slovo, pán Maras. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem naďalej e, predseda tomuto stretnutiu a budem pokračovať e, v chorvačtine, takže nech sa páči, môžete si e, nasadiť sluchatka. Takže vážené dámy a páni, vážení kolegovia, vážení poslanci a poslankyne, mimoriadne ma teší, že sa môžem obrátiť na poslancov a poslancov Európskeho parlamentu a takisto chcem e, privítať aj predsedov výborov Európskeho parlamentu. Dnes máme e, dve veľmi dôležité témy. Prvou témou je téma, ktorá sa zameriava na e, záruku pre deti ako nástroj e, boja proti chudobe. E, tu spojíme svoje sily na to, aby sme vytvorili rovnaké štandardy pre všetkých našich občanov, pre všetkých, ktorí žijú v rámci Európskej únie. Myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že naše obyvateľstvo stárne a my musíme investovať do budúcnosti a deti práve sú našou budúcnosťou. A preto musíme veľmi rýchlo reagovať. Veľmi nás teší, že nová komisia uznala dôležitosť tohto uh, Mm, tejto tematiky a máme tu aj predstaviteľa, ktorý sa zaoberá demografiou a je ním pani Dubravka Šujica, ktorá je podpredsedničkou Európskej komisie a má na starosti demokraciu a demografiu. Nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia, vážený pán kolega Šmít, vážení poslanci a poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Chcela by som využiť túto príležitosť a chcela by som hovoriť o európskej záruke pre deti. A viem, že moji kolegovia dnes s vami diskutovali o európskom semestri a ja by som chcela, chcela s vami poďakova- e, podeliť o to, e, čo predniesla Ursula von der Leyen e, k sociálnym záležitostiam v kontexte európskeho Mm, semestra. E, Ursula von der Leyen povedala, že musíme investovať viacej do budúcnosti našich detí. To je úplne jasné, pretože e, Ursula von der Leyen hovorí o tom, že deti, ktoré vyrastajú v Európe, sa musíme zamerať na detskú chudobu, aby sme jej zabránili a spolu e, s mojim kolegom chceme sa tomu venovať. A určite budete so mnou súhlasiť, že mm, tu musíme podporovať mm, deti počas ich detstva, ako aj dospievania. Táto ochrana dieťaťa je ustanovená v článku 3 zmluve o fungovaní Európskej únie, aká je tu úloha Európskej komisie. Rada by som podporila členské štáty v ich práci s deťmi. V novembri 2017 Európsky parlament spolu s Radou a komisiou zabezpečili, aby sa boj proti chudobe detí stal súčasťou piliera sociálnej sociálnych práv. Pred niekoľkými rokmi presne v tejto inštitúcii, keď som bola poslankyňou, som sa venovala ochráne detí a naďalej sa tejto tematike venujem a chcela by som zabezpečiť, aby sa toto naozaj udialo a ja budem naďalej rozvíjať odporúčanie komisie z roku 2013 k investovaniu do detí, kde sme hovorili o prelomení e, začarovaného kruhu znevýhodnenia. Tu chceme poskytovať veľmi dobré služby a chceme prispieť k demokratickému životu Európskej únie. Naša pridaná hodnota na európskej úrovni sa bude zameriavať práve na tento nástroj záruka pre deti, ale bude sa to diať aj na národnej úrovni. Najmä sa zameriame na tie bariéry, ktoré bránia deťom v tom, aby e, zaznamenávali pokrok. Takáto integrovaná podporovaná. Európska detská záruka mm, bude podporovať aj mm, rodičov, ktorí sami vychovávajú svoje deti, aby im umožnili vzdelávanie a adekvátnu výživu už od narodenia. Komisia momentálne skúma mm, formálne ako aj obsahové záležitosti tejto záruky pre deti a môj kolega komisár Nikola Schmidt sa s vami podelí o ďalšie podrobnosti tohto veľmi dôležitého dokumentu. My pripravujeme obsiahlu stratégiu na ochranu práv detí, ale našim cieľom je, aby sme mali ochranu zraniteľných skupín detí, aby sme zabezpečili spravodlivosť a aby sme bojovali proti násiliu. Určite vás poteší, že táto stratégia bude podporovať život detí v rámci demokracie a spadá to pod záštitu budúcnosť Európy, kde môžeme zapracovať aj dialógy o budúcnosti, budú tu tábory, letné tábory pre deti. A už teraz komisia sa venuje programom Back to the School, späť do školy a tiež sa zameriavame na e, deti migrantov a nesprevádzaných maloletých. Vážení poslanci, nemôžeme si dovoliť, aby sme zanedbávali túto generáciu, a na základe článku 3.3 zmluvy o Európskej únii, ako aj články 24 a 32 základných práv detí. Tiež máme agendu, ktorá sa zameriava na práva detí, ako aj OSN e, odporúčania a tu by som chcela širokú diskusii s občianskou spoločnosťou, mimovládnymi spoločnosťami, ale čo vlastne robíme a pre koho to robíme, robíme to všetko pre naše deti. A teda je potrebné vypočuť aj ich. Ako som už povedala, aj ich názory musíme brať do úvahy a toto by malo byť prijaté v prvej polovici roka 2021. Vážení poslanci, aj my sme raz boli deťmi a preto je veľmi dôležité, aby každé dieťa malo právo a prístup k rovnakým podmienkam v živote. A tieto politiky budú mať veľký dopad na život detí. Musíme využiť ich a vypočuť ich hlasy na konferencii o budúcnosti Európy my sa opierame o mechanizmy sociálnych e, vymožeností a tiež sa opierame o program sociálneho rozvoju. Toto má potenciál naozaj prispieť k podpore práv detí, pretože je to naozaj silný narratív na multilaterálnych fórach. A preto si musíme uvedomovať, že práva detí sú univerzálne a dieťa je dieťa, nezávisle od toho, v ktorej časti sveta sa narodilo. Ďakujem veľmi pekne, pani Šujca. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vaše úvodné slova. Dúfam, že váš plán e, sa týka aj ochrany detí online. Práve v dnešnej dobe, keď dnes mi zavolala dcera a povedala mi, namiesto toho, aby mi povedala otecko, chybaž mi mi povedala, oci, nepracuje mi wi nefunguje mi wi Takže naozaj máme takéto priority a musíme sa ich pridržať. Ale teraz už by sme dali slovo pánovi Nikolasovi Šmitovi, ktorý je komisárom pre zamestnanosť a e, sociálne práva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci. Ja by som na úvod chcel povedať, že ma mimoriadne teší, že sa môžem zúčastniť diskusie o takejto veľmi dôležitej tej téme práve tu v Európskom parlamente, pretože tu sa zrodila táto záruka pre deti. A veľmi dobre si spomínam na to, keď som v roku 2015 bol na seminári, ktorému predsedal jeden z našich kolegov a ja som bol vtedy predstaviteľ luxemburského predsedníctva. Vtedy vôbec táto myšlienka vznikla a potom sa rozširovala. A teraz ako člen Európskej komisie Eh, ako povedala moja kolegyňa, Ursula von der Leyen chce túto myšlienku ďalej rozvíjať, chce zaviesť takúto záruku pre deti, aby sme naozaj podporovali všetky deti, ktoré to potrebujú, ktoré sú v núdzi. Toto je vynikajúci nástroj, ktorý je súčasťou akčného plánu a piliera sociálnych práv. A pani podpredsednička Šujica e, má na starosti práva detí a tá sa bude venovať aj tejto stratégii, ktorá sa týka práv detí. Deti, e, ktoré žijú v chudobe, nemajú férový prístup ku všetkým možnostiam a preto budeme podporovať tieto deti, ale aj ich rodičov, pretože chudobné deti väčšinou žijú v chudobných rodinách a preto naozaj musíme sa venovať tomuto zo širšieho hľadiska v širšom kontexte a v skutku, keď e, sa venujeme chudobe, keď sa zlepší život rodičov, keď oni majú príležitosti, tak samozrejme z toho profitujú aj deti. A práve rodičia potrebujú rovnaké možnosti, dobré pracovné miesta, zamestnanosť, e, rekvalifikáciu a vzdelávanie. A to zlepšie ich možnosti potrebujeme rovnaké podmienky podmienky pre všetkých. V druhej sekcii budeme hovoriť o minimálnej mzde, ale už teraz by som povedal, že je to nástroj, ktorý prispieva k dôstojnému životu rodičov a ich detí. Máme tu sociálnu ochranu, ktorá by mala prispieť k základným službám a to je práve jeden z nástrojov boja proti chudobe a exklúzii. Európsky pilier sociálnych práv, ktorý prehlásila aj Európsky parlament, teda vy, a znamená to, že práva detí by mali zabezpečiť každému dieťaťu dobré vzdelávanie, prístup k vzdelávaniu a musíme deti chrániť pred chudobou. Deti zo znevýhodnených rodín musia mať špecifické nástroje na to, aby sme zlepšili ich príležitosti. A takto skutočne táto záruka pre deti môže priniesť skutočnú pridanú hodnotu pretože momentálne máme veľmi vysoký počet detí, ktoré im hrozí chudoba alebo exklúzia. V roku 2018 to bolo témer 90 miliónov detí, ktoré žili vo chudobe. V e, Európskej únii 27 vtedy, vtedy ešte vtedy ešte bol členom Európskej únie aj No, Veľká Británia, ale spoločnou charakteristickou črtou, ktorá existuje vo všetkých eh, členských štátoch aj v tých eh, bohatých. A preto musíme spustiť v členských štátoch také akcie, ktoré sa týkajú aj politických priorít a dostatočného financovania. Európska únia môže hrať silnú úlohu pri propagácii inovatívnych postupov na to, aby sme podporovali skutočné a správne investície, aby sme mali tento inovatívny E, a sociálny rámec. Takže musíme podporiť tieto akcie tak, aby politická voľa a národné financovanie sa uberalo tým správnym smerom. Musíme sa zamerať na deti v núdzi a ich prístup k službám. V skutku investícia do kvalitného a inkluzívneho vzdelávania detí už od počiatku, dostatočnú zdravotníckú starostlivosť, dostatočnú výživu a primerané e, bývanie pre deti. To môže napomôcť boju proti chudobe detí. Avšak svoje domáce úlohy si musíme urobiť veľmi starostlivo a komisia sa bude odvíjať, bude svoju prácu odvíjať od štúdií realizovateľnosti a na základe toho budeme definovať správne politiky ale e, táto záruka pre deti bude len jedným z nástrojov, ktorými chceme bojovať proti chudobe, pretože keď sa postaráme o rodičov, tak z toho budú profitovať aj deti. Takže naozaj musíme zvoliť takýto prístup boja proti chudobe a táto záruka pre deti bude jeden z ústredných nástrojov v rámci tejto skladačky. Európsky pilier sociálnych práv je ďalší nástroj, ktorý nás inšpiruje, aby sme vytvorili takú sociálnu politiku, ktorá bude inkluzívna, budeme mať e, e, prístupné sociálne služby, ale aj, a to v neposlednom rade, bývanie, ktoré si každý môže dovoliť, dostupné bývanie. A tu musíme diskutovať s relevantnými zainteresovanými stranami, aby sme naozaj pripravili tieto akcie, aby sme mali sociálnu Európu pre spravodlivú transformáciu. Parlament a komisia a táto spolupráca bude pokračovať. Budeme pokračovať aj v pilotných projektoch. Z toho vyvodíme závery a budeme ich implementovať. Včera som bol na konferencii, kde sa uzatvárala prvá fáza prípravných opatrení Fáza 2 a fáza 3 bude nasledovať. Tiež musíme brať do úvahy možnosti financovania zo strany Európskej únie, najmä fond ESF+. Uznesenie z apríla minulého roka, tam ste naznačili, že Financovanie na základe ESF Plus by sa malo zameriavať na tie najchudobnejšie deti. Požadovali ste, aby 5,9 miliard eur z tohto fondu bolo venované záruke pre deti a aby členské štáty vyčlenili minimálne 5 z týchto zdrojov ESF plus aby v roku 2013, aby táto, toto odporúčanie komisie z roku 2013 mohlo byť implementované. Za týmto budú nasledovať trialógy, ale my nezačíname od nuly. Európske fondy už teraz pomáhajú mnohým znevýhodneným deťom a ich cieľom je, aby naozaj podporovali deti v núdzi. Európske financovanie nebude dostatočné, aby vymanili milióny detí z chudoby. Je tu potreba diskusie veci aj na národnej úrovni, ako sa venovať, ako riešiť chudobu detí a ako implementovať záruku pre deti. Čiže je to kľúčové. Ak to je správne zacielené, tak e, tie financie z európskych fondov ako Invest EU a ďalšie môžeme zabezpečiť zmenu a vytvoriť synergie. Avšak čo potrebujeme sú spoločné silné záväzky na všetkých úrovniach. Na to, aby sme investovali do detí, aby sme mali férovú spoločnosť a odolnú spoločnosť. Boj proti detskej chudobe je jedna z našich priorít, tak ako to bolo stanovené, spomenuté zo strany komisárky Šujica, ako aj zo strany predsedničky komisie a bude to aj v tých našich špecifických odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v kontexte rámca európskeho semestra, ako ste o tom už hovorili predtým. Budeme teda hovoriť o týchto témach nie len na úrovni kontaktov s vládami, ale aj s národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a regionálnymi orgánmi. To znamená so všetkými zúčastnenými stranami. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, pán Šmit európsky komisár pre práce a sociálne práva. Teraz dostane slovo Baroko de Melo, člen parlamentu v Portugalsku. Nech sa páči, máte slovo. Vážení podpredsedovia z Európskeho parlamentu a chorvátskeho predsedníctva, vážený pán podpredseda e, Európskej komisie, e, vážená pani komisárka, predovšetkým by som sa chcel poďakovať za toto pozvanie, aby sme sa mohli vyjadriť je to dobre načasovaná diskusia a treba sa sústrediť predovšetkým na opatrenia, ktoré súvisia s kontextom silnejšia sociálna Európa. Je to skutočne pozitívny signál, že boli predložené tieto informácie. Tlmočníci by chceli upozorniť, že rečník číta veľmi rýchlo mal by čítať pomalšie. V tomto kontexte by sme chceli spomenúť, že Európska komisia odprezentuje akčný plán aby sa implementoval Európsky pilier sociálnych práv roku 2021. Európska komisia zorganizovala konferenciu eh, a vy teraz máte navrhnúť návrhy, pokiaľ ide rok 2021. Detská chudoba je viacdimenzionálna, ale takisto je na vysokej úrovni. Štúdia Európskeho parlamentu z roku 2019 že 21 detí žije v chudobe 8% žije v materiálnom obmedzení a 9% v domácnosti, kde rodičia nepracujú. 2,5% žije v zlých podmienkach. A toto ovplyvňuje všetky štáty. Prepačte, ale hovorte pomalšie. Toto poskytuje všetky, postihuje všetky štáty, pretože sú tu variácie, pokiaľ ide o formy detskej chudoby. Z roku 2014 máme údaje, že deti v Rumunsku a Bulharsku sú až chudobné až na úrovni 70 Poprosíme, aby hovoril rečník pomalšie, už bol na to viackrát upozornený. Detská chudoba je celoeurópskym problémom, ale aj zdroj nerovnosti medzi členskými štátmi. V roku 2013 rada prijala odporúčania investovať, investovať do detí, ale pokrok implementácie bol pomalý. Do roku 2017 iba 9 členských štátov posilnilo iniciatívy v tejto oblasti a malý pokrok sa zaznamenal v ostatných členských štátoch, kde je veľká sociálna inklúzia detskej chudoby. Z týchto dôvodov Európsky parlament prijal uznesenie už v roku 2015, apeluje na to, aby garancia, detská záruka bola doplnená o ďalšie prvky. V mojej krajine, hoci tu došlo k zníženiu od roku 2015, tá, to riziko detskej chudoby je vyššie vo veku detí od 0 do 18 v porovnaní s ostatnými skupinami spoločnosti. My riešime tento problém ako širšiu stratégiu boja proti chudobe, hľadáme spôsoby intergeneračnej, intergeneračných problémov súvisiacich s týmto, touto témou. A máme tu viaceré verejné politiky, ako napríklad e, predloženie predlženie rodičovskej dovolenky, investi, investovanie do uh, iných oblastí. My sme presvedčení, že detská záruka musí byť integrovaným prístupom pri riešení aspektov chudoby detí. Treba zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré žijú v riziku chudoby, mali prístup k zdravotníckému systému, vzdelávaniu, škôlke, škole E, obydliu a potravinám. Je to kľúčový nástroj, pokiaľ ide o túto otázku. Na to, aby sme to završili, musíme zohľadiť viaceré otázky. Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi by mala sa dohodnúť na indikátoroch a spoločných cieľoch. Vykorenenie detskej chudoby by malo byť prioritou v rámci európskeho semestra a komisia musí mať konkrétne indikátory, ktoré majú byť zaintegrované do tzv. hodnotiacich tabuliek, ktoré budú slúžiť ako benchmark pre členské štáty v rámci národných reformných programov a sociálnych správ ohľadne komplexného postupu. Detská záruka musí byť prioritou v rámci využívania finančných zdrojov EÚ. Je tu prierezová podpora v Európskom parlamente, vyčlenil sa rozpočet na úrovni skoro 6 miliárd čerstvých peňazí v rámci ESF+, v rámci MFF 21-27. Závaž... Ďalej je tu ešte aj záväzok členských štátov, aby alokovali 5 e, zdrojov a ďalšie zdroje. E, sú tu určité obavy ohľadne súčasného viacročného finančného rámca, ako to bolo odprezentované minulý piatok, je tu ďalšia redukcia 1,7 miliardy eur. Tak ako to navrhlo fínske predsedníctvo, to už je zníženie na o 2,3 miliardy. Tlmočníci by opäť chceli poukázať na to, že rečník číta neprirodzene rýchlo a nedá sa tlmočiť. Preto treba postupovať tak, ako to bolo predtým ukotvené. Pokiaľ ide o členské štáty, musia sa zhostiť tejto témy. Pokiaľ ide sociálne indikátory, jednotlivé členské štáty musia rozvíjať tieto schémy v rámci zastrešenia pod ESF+, treba vychádzať z princípov, ktoré som už spomenul. A ďalej treba spomenúť, že e, nesmieme e, ísť cestou boja skracovania týchto finančných zdrojov. Verejné úrady, ako aj mimovládne organizácie a ďalšie, vzdelávanie, školenie, biznis a zamestnanci, všetci musia mať na tom účasť. Táto záruka má byť pozitívnou zmenou pre európskych občanov a využívam túto príležitosť, aby som naznačil, že tie témy, ktoré tu boli prediskutované, boli prediskutované alebo budú prediskutované v máji na konferencii o budúcnosti Európy. Je to vynikajúca príležitosť pomôcť deťom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám. Teraz dostanú slovo E, ďalší prihlásení, ktorí budú mať možnosť vyjadriť svoju otázku. Nech sa páči, pán Vojko Stanovič a Slovinsko, nech sa páči. E, ďakujem pekne, zdravím všetky, budem hovoriť po slovinsky. Teším sa, že sme počuli, že jedna z tých priorít, pokiaľ ide o súčasný e, mandát, je sociálny pilier sociálnych práv. Toto má prispieť k tomu, že budeme mať férovejšiu Európu s lepšou solidaritou, ktorá by sa mala priblížiť a viac integrovať. Takisto sa teším, že sme počuli e, slova ohľadne tej záruky pre deti, Predovšetkým pokiaľ ide o znevýhodnené deti, ktoré potrebujú pomoc na to, aby mali možnosť e, dostať sa k príležitostiam. Ide tu predovšetkým o ochranu detí na všetkých úrovniach, pretože chudoba má dopad na mentálny aj fyzický vývoj. Môže to ovplyvniť vývoj, vývoj mozgu, ako to bolo dokázané zo strany neuropsychológov. Nejde tu teda iba o nedostatok materiálneho materiálnych eh, ho vybavenia, ale ide tu aj o sociálny kapitál pre chlapcov a dievčatá, ktoré žijú v chudobe. A takéto deti nemajú rovnaké východiska ako ostatné deti. Chudoba sa teda týka, postihuje detí, ktoré sa narodia v chudobe. Tieto deti sú znevýhodnené počas celého života. Vo všeobecnosti sa im nedostáva taká starostlivosť, akú požívajú iné deti v školách sa s nimi nezaobchádza rovnako. Častokrát tu je aj sociálna e- exklúzia, vyčlenenie a nemôžu takto využiť celý svoj potenciál. Sú tu aj obmedzenia, pokiaľ ide o rodiny a toto vytvára začarovaný kruh, ktorého sa nedá vymaniť. Pokiaľ ide o Slovinsko, som rád, že môžem povedať, že podľa najnovších údajov Eurostatu to riziko v oblasti chudoby a sociálnej exkluzie pre deti v Slovensku je tým najnižším zo všetkých členských štátov, avšak predsa len je to na úrovni 13,9%, čo je relatívne vysoko. Ďakujem pekne. Pani Svetlana Angelova, nech sa páči, Bulharsko. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. V prvom rade by som rada povedala, že sa teším z toho, že môžem vyjadriť svoje stanovisko ohľadne takýchto kľúčových tém v oblasti sociálnej problematiky a je to dôležitá úloha aj pre európskych kolegislátorov v tomto mandáte. Bulharsko podporuje ďalší rozvoj sociálnej dimenzie v rámci Európskej únie a v tomto kontexte by sme radi zdôraznili, aká dôležitá táto téma je, pokiaľ ide o priority Európskej komisie. Vychádzame z toho, že je veľmi dôležité, aby tá iniciatíva detskej záruky, ktorú navrhol Európsky parlament, bola hlavnou iniciatívou novej Európskej komisie v oblasti sociálnych tém. Ide teda o tému, ktorú my považujeme za veľmi dôležitú z pohľadu Bulharska nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni. Toto je vlastne tá hlavná téma v oblasti sociálnych záležitostí počas bulharského predsedníctva v roku 2018, keď sme prijali viaceré závery na úrovni rady pokiaľ ide o e, znižovanie chudoby detí a pokiaľ ide o zlepšenie e, otázky sociálnej exklúzie. V tomto ohľade robíme viaceré kroky, pokiaľ ide o starostlivosť o deti. E, by som povedala, že to je jedna z tých hlavných reforiem, ktoré my v Bulharsku realizujeme. Upriamujeme pozornosť, pokiaľ ide o služby pre počiatočné fázy detstva, to znamená do veku 7 rokov, pokiaľ ide o deti so zdravotným nevyhodnením a ich rodiny, ako aj pokiaľ ide o vzdelávanie budúcich rodičov. Myslíme si, že iba komplexný horizontálny prístup realizovaný v partnerstve so všetkými zúčastnenými stranami môže viesť k pozitívnemu vývinu situácie. Preto Bulársko je pripravené aktívne participovať a prispievať tomuto procesu nových iniciatív v oblasti Child Guarantee na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Evita Grossa Zalite z Lotyšska. Can you, can you open uh, uh the mic? yeah. Thank you. V ostatných rokoch Lotyšsko venovalo väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o hospodárske zabezpečenie tých rodín, kde sú problémy pretože zohľadňujeme problémy, ktoré súvisia s demografickým vývinom našej spoločnosti. Momentálne sa zamýšľame aj nad tým, ako môžeme zvýšiť rodinné prídavky. Keď hovoríme o garanciách a zárukách, tak je veľmi dôležité, aby sme v celej Európe aj v jednotlivých členských štátoch zabezpečili rovnaké možnosti, pokiaľ ide o otázku prístupu k podporným finančným dávkám alebo pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a k ostatným oblastiam. Je tu však ešte pred nami veľa práce. Častokrát sa vlastne tá chudoba dedí z jednej generácie do druhej a to sú aj tie riziká, s ktorými sa musíme spoločne vysporiadať a musíme sa im venovať už teraz. Vlastne tá detská záruka, tuto treba vnímať v širšom kontexte nielen na tej národnej úrovni, ale aj na úrovni Európskej únie. Takýmto spôsobom si treba uvedomiť, že čím sú silnejšie rodiny, tým bude silnejšia aj EÚ. V Lotyšsku pracujeme teda na tom, aby každé dieťa vyrastalo vo svojej vlastnej rodine, aby takúto možnosť mala. Máme viaceré inštitucionálne projekty, ktoré sme realizovali a máme viaceré problémy ohľadne toho, ako sa môžu riešiť problémy z dlhodobého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz ďalší prihlásený z Európskeho parlamentu, je podpredsednička tohto výboru pani Vilia Blinkievičus. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja mám otázku. Potrebujeme európsku detskú záruku? Ja si myslím, že každý by mohol povedať, e, či už komisári alebo členovia národných parlamentov, Všetci by povedali áno, potrebujeme takúto záruku. Je to najdôležitejšie. Ale prečo? Je to úplne základné alebo úplne pochopiteľné. Každé dieťa, odhľadnúť od toho, kde vyrastá, či už v Litve, v Nemecku, v Slovinsku, Chorvátsku alebo inde, každé malé dieťa má právo na kvalitné vzdelávanie, na zdravotnícke služby, na strechu nad hlavou, na výživu. A priatelia, my sme politici. Prečo takmer 20 miliónov detí v Európskej únii v relatívne bohatom regióne žijú v chudobe a nie sú im zabezpečené tieto základné e, služby. Nikola Schmidt povedal, že pred 5 rokmi sme začali túto Odiseu a začali sme hovoriť, že potrebujeme detskú záruku. Ja si pamätám ešte predchádzajúci obdobie. My sme v parlamente tlačili na to, aby sme tlačili na poslancov z viacerých politických skupín, aby podporovali naše uznesenia. Avšak nestačí, aby sme mali iba národné vstupy, národné financie. My musíme spolupracovať musíme využívať európske prostriedky, národné prostriedky a iba tak môžeme bojovať proti chudobe detí. Treba si uvedomiť, že stratégia roku 2020 tá chudoba vlastne mala byť vtedy na úrovni nula. Ale teraz už vidíme, že iba milión detí sa podarilo zbaviť tej hranice chudoby. Takže musíme spolupracovať, to je úplne jasné. Teraz sa obraciam na poslancov národných parlamentov. Vstupujeme do viacročného finančného rámca. Ak to zostane tak, ako to, zostal, ak to je, ako to je teraz, tak som presvedčená, že deti aj naďalej budú žiť v tej chudobe, ako doteraz nevytvoríme tú sociálnu Európu. Preto žiadam o vašu podporu a o hĺbšiu spoluprácu na to, aby sme zachránili naše deti. Ďakujem veľmi pekne za tento emocionálny prejav. A teraz dostane slovo, ja mám rád politikov, ktorí ukazujú emócie. Politika predsa je vždy vtedy lepšia, keď sú tam aj emócie. Teraz dostane Ante Bavič slovo z Chorvátska. Nech sa páči, Ante. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Ja som skutočne spokojný, že môžem aktívne byť účastný na tejto dôležitej diskusii Európska únia musí čeliť starnúcemu obyvateľstvu a teším sa, že pani Šujica bola zvolená za podpredsedničku Európskej komisie v oblasti demografie a demokracie. Práva a ochrana detí v Chorvátskej republike boli inštitúciálne regulované. Chorvátsko prijalo národnú, národný program do obdobia do koncu roku 2020, pokiaľ ide o ochranu pozitívnych podmienok pre deti, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu ich práv, až pokiaľ ide o implementáciu národných a medzinárodných štandardov v oblasti práv detí. Cieľom týchto stratégií je, aby sme zoskupili všetky zúčastnené strany, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o realizáciu týchto práv, na to, aby sme identifikovali výzvy, a aj výdobytky, ktoré sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť v rámci tých jednotlivých e, víziev, ktoré tu boli. Pokiaľ ide o stratégiu za radu, e, ešte z roku 2012 do roku 2015, alebo pokiaľ ide o Európsku agendu, pokiaľ ide o práva detí, táto stratégia sa zase sústredí na štyri kľúčové oblasti. Prvá je zlepšenie e, systému a služieb vo viac, piatich oblastiach života detí. Pokiaľ ide o zod, zdravotníctvo, sociálne otázky, vzdelávanie, šport, kultúra a ďalšie aktivity. Druhá je eliminácia všetkých fóriem násilia páchaného na deťoch. Tretia je zabezpečenie práv detí v zraniteľných situáciách. A štvrtá je zabezpečenie aktívnej participácie detí. Ako povedal pán komisár Smith v rámci úvodných slov, povedal, že sú tu garantované práva detí so špecifickými potrebami, aby mali prístup k vzdelávaniu, k rehabilitácii, k sociálnej integrácii, ako aj individuálnemu rozvoju, ako aj právu na e, zdravotnícke, zdravotnícke služby, pretože máme veľké množstvo detí, ktoré majú e, zdravotné znevýhodnenie. A toto je hlavne zodpovednosť častokrát miestnych úradov, ktoré majú obmedzené finančné kapacity. Takže na záver by som povedal, že robíme pozitívny pokrok, ale vždy je tu priestor na zlepšenie, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu práv detí v rámci inštitúcií, ktoré majú znevýhodnenie a pokiaľ ide o deti z chudobných rodín. Myslím si, že ďalšie obdobie pre 7 rokov a rozpočet bude mať dostatočné finančné zabezpečenie pre tieto aktivity. Ďakujem. The next one is Mrs. Skevi Kout. Pani Skevi Koutra Kokuma z Cypru je ďalším rečníkom. Ďakujem. Takže e, Organizácia Európskej záruky pre deti sa opiera o to, že jedno zo štyroch detí žije na okraji chudoby a sociálnej exkluzie. Toto nie je len vysoké číslo, je to zločin proti deťom a proti budúcnosti Európy. 25 miliónov detí do 18 rokov nemajú eh, rovnaký prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, k výživé e, a žijú v zlých e, podmienkach. Toto je e, pokrytectvo. Detská politika nebola vytvorená za noc a nie je to súčasť politik, ktoré sú cudzie tejto politike. Takže neboli sme na tej istej strane v minulosti, keď tam boli e, robené e, škrty e, mzdách, keď sa krátili sociálne dávky, aj keď sme vedeli, že toto povedie k desiatkam tisícom rodín bez sociálnej pomoci, keď politik boli také, aby teda boli nastavené tak, aby dosiahli ciele nastavené rôznymi programami Eh, detská chudoba podkopáva budúcnosť sveta. Takéto deti majú menej eh, príležitosti v porovnaní eh, s, s ich bohatšími spolužiakmi, aby dosiahli tie isté úrovne vzdelávania ako dospelí. Potrebujeme politickú vôľu, ktorú bohužiaľ Európska únia nemá v dôsledku svojej politickej orientácie. E, e, tým, že majú veľké reči, tak e, predstierajú, že avizujú nejaké čísla, financie, ktoré sa vynakladajú na byrokraciu a nikdy sa nedostanú deťom. Mali by sme prestať diskusiu a mali by sme začať konať. Teraz pani Agnes Imerius zo skupiny SD poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem a ďakujem za to, že ste prišli, pretože si myslím, že je to dôležité, aby e, e, sme zabraňovali chudobe detí. Nehovoríme len o tom, čo sa dá robiť na úrovni EÚ, ale aj čo sa dá robiť spoločne na rôznych úrovniach, čiže aj na úrovni národných vlád. Chcem zdôrazniť jednu z pripomienok, ktorá tu zaznela. Eh, zo strany komisára Šmita, že eh, chudoba detí nie je len problémom chudobnejších členských štátov, ale deje sa, teda ja osobne som z Holandska, deje sa aj v mojej krajine napríklad a je, niečo, je to niečo, za čo by sme sa mali hambiť, pretože čísla už tu zazneli a vieme, že keď eh, sa začne v chudobe vo vašom živote, tak ste znevýhodnení počas celého vášho života. Pre mňa je dôležité vidieť, ako v rámci tejto spolupráce budeme vyvíjať nátlak aj na účastníkov tejto diskusie budúci štvrtok, keď budeme hovoriť o viacročnom finančnom rámci. Preto sa trochu hambím, že prichádzam z Holandska, Eh, kde je premiér, ktorý kladie príliš veľký dôraz na rozpočet a snaží sa rozpočet iba, teda iba 1% namiesto, aby eh, sa pozrel na skutočné potreby a nevyhnutnosti. Čiže moja otázka je, ako presadiť naše požiadavky eh, po detskej záruke E, e, už bolo spomenuté uznesenie, ale ide aj o národnú úroveň, tým, že sa e, stretneme spolu a budeme podporovať životy týchto mladých detí. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Rose Staras zo skupiny EPP z Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa poďakovať komisárovi a chcem sa poďakovať aj predsedničke E, téma detí je samozrejme prioritnou e, pre inštitúcie, predovšetkým pre Európsky parlament, najmä zraniteľné e, neplnoleté deti, ktoré si vyžadujú ochranu, najmä, alebo aj také, ktoré majú určité zdravotné obmedzenia. Členské štáty sú zárukou toho, aby neexistovala chudoba detí. Hovorím o Španielsku. V Španielsku sa vychádza z toho, že Žiadne dieťa by nemalo byť bez vzdelania, bez e, potravy, e, bez prístupu k potravinám, pretože keď by služby riadne fungovali, tak by situácia bola taká, že sociálne služby a všetci ostatní boli eh, upovedomení, aby sa to skončilo. Ale keď sa niečo také stane, tak to je v dôsledku toho, že v členských štátoch niečo nefunguje. Ja som 10 rokov bola v regionálnej vláde, 15 rokov v mestskej správe a keď sa rodina dostala do núdze a deti eh, nemali riadny prístup k potravinám alebo k strave alebo k vzdelávaniu, tak e, sme im pomohli. Takže tu vidno, že niečo nefunguje v členských štátoch. Ako môžeme túto detskú záruku štrukturovať tak, že to nebude znamenať, že členské štáty e, prestanú byť aktívne a my budeme robiť e, činnosť, ktorú by mali robiť oni. Pani komisárka povedala, že to musí byť, e, mať e, doplňujúci charakter. Naozaj musíme veľmi dobre kontrolovať, čo členské štáty budú robiť, ako to robia, čo konkrétne nefunguje, aby e, detská záruka bola doplňujúca. Lebo inak mm, mm, by sa mohlo stať, že e, táto záruka preberie to, čo by vlastne mali zabezpečovať členské štáty, ale mala by mať len doplňujúci charakter, aby mm, chránila deti, teda tých najslabších, najzraniteľnejších a aby to bojovalo e, proti chudobe, teda sociálny pilier. No a potom obmedzenia hovoríme, že vzdelávanie musí byť inkluzívne, ale keď sa pozrieme na e, mapu NAT, tak vidíme, že to tak nie je. Vzdelávanie takmer v žiadnom členskom štáte nie je inkluzívne. No a tu tiež musíme zvážiť, ako sa postaviť k tejto téme, lebo vzdelávanie, vzdelanie je jedným zo základných pilierov, ktorý musí zabezpečiť, aby sa svet stal spravodlivejším. Predovšetkým deti s postihnutiami sú tiež prioritou. Ďakujem za vašu prácu, pán komisár, pán Dragos Pilsaur z Európskeho parlamentu. Drahí kolegovia, hovoriť o dôležitosti eh, eh, detskej záruky, eh, to už je nadbytočné, lebo všetci Eh, eh, eh, sme uznali, že je to dôležité. Nikto to nemôže poprieť. Problém, čo vidíme, je, či vidíme túto príležitosť pomôcť pri zásadnej reforme našej spoločnosti. Hovoríme o Green Deal, o digitálnom díle, prečo nemôžeme hovoriť o díle o deťoch alebo mládeži. O toto tu ide a je to rovnako dôležitá téma. Mohli by sme zachrániť jednu eh, biliardu eur, ktorá sa neefektívne eh, plýva, pretože neinvestujeme do, eh, do prevencie, do detí, do mládeže a máme obrovské faktúry a za, za verejný sektor a výsledok je jedna biliarda. Takže problém nie je či to urobíme. Otázka je, či máme politickú vôľu premistiť tri hlavné eh, eh, priepasti. Jedna je politická priepasť. Politická priepasť znamená, že ešte stále máme eh, rozdielnosti medzi skupinami, ktoré veria v práva a právne povinnosti štátu, aby sa zaobrali právami. A potom je tu druhá skupina, ktorá považuje investície za to kritické. Máme zákony vo svete, že investície e, to môžu byť sociálne aj finančné, to môže mať sociálnu aj finančnú návratovosť. Čiže keď toto zlúčime, tak to je to premostenie. Druhá e, e, priepasť medzi súkromným a verejným sektorom. Ehm, hovorí sa, že verejný sektor by mal byť zodpovedný, ale to je pokrytecké, ale mali by sme prizvať aj súkromný sektor. Viac e, ročný finančný rámec je kľúčový, ale e, musí to byť e, kombinované so súkromným sektorom. No a potom priepasť vládna. Hovorí sa o európskej úrovni, ale potrebujeme lokálne orgány, obce, ľudia, ktorí sa nachádzajú priamo na mieste, Nedá sa to vyriešiť e, bez toho, aby sa e, nezapojili všetky zainteresované strany. Ďakujem pekne, ďakujem. Teraz pani Alicia Chonskimal e, z SD Europe. Ďakujem pekne. Po tom, čo som si vypočula predrečníkov, tak sme si zajedno v tom, že Detská chudoba je veľká výzva v Európskej únii. Čísla hovoria za seba, každé štvrté dieťa je ohrozené chudobou a každé desiate dieťa e, nemá dostatok e, prostriedkov k dispozícii a je vyčlenované a to sa začína už e, v ranom detstve a preto chudobné deti, ich vek je stále nižší a nižší a to je neakceptovateľné. V roku v septembri 2018 sa Európsky parlament dohodol, že budúci e, Európsky sociálny fond e, e, má vynaložiť 9, miliónov, 9 miliard eur navyše na tento cieľ. Redukcia chudoby takisto má byť, mala byť jedným z cieľom, cieľov budúceho rozpočtu. Minulý piatok tu bol prezentovaný návrh pre eh, VFR a tu došlo k škrtom eh, v oblastiach, ktoré boli pomerne vysoké sociálne pokroky v Európskej únii. No a potom eh, máme obavy mm, vzhľadom na tieto prvé čísla, ako zaobchádzať so situáciou, pretože najmä členské štáty sa musia, teda musia čeliť tomuto problému, ale aj v Európskej únii by sme mali niečo s tým robiť. Toto je problém, s ktorým bojujú všetky členské štáty a tu e, sú samozrejme dôležité finančné prostriedky. Musíme zvážiť, ako s tým zaobchádzať. Ďakujem. Pani Fabiola Cardozo z Portugalska. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, je mi veľkou cťou, že som tu a že um, sa môžem zapojiť do tohto mierového projektu. Um, takže hovoriť o ľuďoch, predovšetkým keď hovoríme o deťoch, lebo deti sú v skutočnosti e, budúcnosťou slova, e, počúvať slova podpredsedu komisie za demokraciu, za demografiu. Toto ehm, vytvára dosť dobré prepojenie, že sa tu kladú vedľa seba takéto dve dôležité témy v jednej komisii, ktoré nám umožňujú zároveň bojovať proti chudobe a zároveň zlepšiť demografiu a inklúziu v celej Európe. A záruka pre deti môže predstavovať dôležitý nástroj, aby sa zrealizovali obidva tieto ciele. A keď sa tieto dva ciele prepoja, tak sa chcem opýtať, či e, E, sú e, naplánované rozdielne opatrenia, lebo v členských štátoch e, je ešte stále sa rozdielne pristupuje k chlapcom a dievčatám. Nakoľko je táto otázka zohľadená a či ste zvážili aj diferencované ehm, opatrenia v otázkach sexuálnej orientácie a rodovej identity, čiže opatrenia Eh, aby sa bojovalo proti mnohým formám eh, eh, násilia, ktoré ešte existujú vo viacerých členských štátoch voči týmto deťom. Ďakujem. Teraz pán Golujecký z Polska. Pani predsednička, dámy a páni, máme veľký záujem na eh, tejto plánovanej iniciatíve pre Európsku um, detskú záruku a tiež ma teší, že uh, uh, som počulo uh, zasadnutí s pánom Šmitom v Polskom parlamente a chcem sa mu poďakovať. Podpora rodín, boj proti chudobe detí, to je jedna z priorit Polského parlamentu. Už od apríla 2016 sme zaviedli výraznú finančnú podporu pre rodiny s deťmi. Toto je súčasťou programu, ktorý sa volá Rodina 500+. To je najväčší transfer eh, peňazí eh, polským rodinám od roku 1989. Program Family 500, eh, 500 Plus, Rodina 500 Plus sa e, zameriava na zlepšenie demografickej situácie, e, má to zlepšiť chudobu medzi mladými a je to investícia do e, rodinného kapitálu. Ďalší program, ktorý bol zavedený v Polsku, je program pre ľudí vo veku 7 až 20, ktorí sa vzdelávajú. Je tu program pre ľudí s postihnutým do veku 24 rokov a tu e, poskytujeme podporu. Ďalší program, ktorý sme zaviedli, je zlepšenie prístupu e, e, pre detskú starostlivosť pre deti vo veku do 6 rokov. Potom ďalší nástroj pre podporu rodín a detí je veľká rodinná karta. To je nástroj na podporu rodín s veľkým počtom detí a majú rôzne výhody v obchodoch. Táto veľká rodinná karta je obľúbená medzi všetkými rodinami a vyše 600 tisíc partnerov sa zapojili do tohto režimu, umožňujú e, zľavy a tak ďalej. No a potom chcem povedať ešte jednu vec. Všetky tieto iniciatívy, ktoré eh, musíme eh, spustiť. Už musíme sa zamerať aj na internet, no a násilie online. No, som vďačný za dnešné zasadnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým účastníkom eh, diskusie. Myslím, že diskusia bola veľmi užitočná a chcel by som sa poďakovať E, zástupkyni, zástupcom komisie za ich input. Všetci si uvedomujeme tento problém a sme radi, že vo všetkých diskusiách sme počuli spoločnú podporu, ako bojovať e, s týmto problémom chceme urobiť niečo, čo sa zdá byť veľmi logické. Každý, kto sa narodil, by mal mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní členovia spoločnosti. Takže ešte um, nás čaká veľa práce, ešte sa bude hovoriť veľa o týchto iniciatívach, máte moju plnú podporu a myslím, že sa všetci zhodujeme, že komisia, ako aj všetky vlády všetkých členských štátov EÚ by mali bojovať proti problematike veľmi seriózne. My z našej strany e, si myslíme, že každé dieťa by malo mať e, rovnaké príležitosti, rovnaký prístup k vzdelávaniu a k realizácii svojich snov bez ohľadu na to, kde žijú a e, my by sme mali urobiť, čo bude v našich silách, aby sme toto umožnili. Čemo taj problém sigurno sam u skoroj budúčnosti i riješiti. Evo sada bi, e, sada bi uh, Nikolsonovoj da preu ale dúfame, že tento problém sa v blízkej budúcnosti vyrieši. No a teraz by som dal slovo pani Nikolsonovej, aby uviedla našu druhú e, tému. To sú spravodlivé hm, e, minimálne mzdy. Áno, takže toto je tá naša druhá časť minimálne Eh, mzdy, spravodlivé minimálne mzdy, ale myslím si, že je to úzko prepojené na práve túto tému, o ktorej sme diskutovali, záruka pre deti, pretože ako povedal pán komisár Schmidt, eh, práve keď sa, keď sa eh, rodičom dobre darí, tak sa dobre darí aj deťom. A nech sa páči, už teraz máte slovo, pán komisár Schmidt. Uh, primerané, primerané mzdy sú kľúčové, keď chceme zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre všetkých. Toto je veľmi dobre znázornené a zdôraznené v princípe 6 európskeho piliera sociálnych práv. Tieto minimálne mzdy sú buď výsledkom kolektívneho vyjednávania alebo štátnych ustanovení a sú veľmi dobrým nástrojom, aby zabránili nerovnostiam a spravodlivému odmenovaniu. Tieto hm, podporujú aj účasť žien na trhu práce Avšak e, predsa len je to v rámci európskych e, štátov veľmi, veľmi rôzne. E, táto nerovnosť vzrástla v mnohých členských štátoch, ako aj kúpna sila, ktorá sa zhoršuje, keď to porovnávame s inými skupinami. A toto je v protiklade s európskym sľubom, že budeme zdieľať svoj, svoju prosperitu a svoj pokrok. A preto Ursula von der Leyen navrhla Mm, právny nástroj, aby sme sa opäť venovali e, spravodlivým minimálnym vzdám. 14. januára komisia prijala dokument, ktorá spustila prvú fázu konzultácií s sociálnymi partnermi, aby sme sa mohli venovať minimálnym vzdám. E, európska iniciatíva k spravodlivým minimálnym zdám prispeje k zvyšovaniu kúpnej sily, čo zase podporuje dopyt a dopyt e, zase podporuje zamestnanosť. Ďalej, keď dosiahneme zvýšenú konvergenciu vo všetkých členských štátoch a vytvoríme rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky podniky na vnútornom trhu. No a tiež nám to poskytne novú politickú dynamiku a takto budeme podporovať tieto snahy aj na národnej úrovni. Komisie je jasné, že táto iniciatíva určite nebude e, mať za následok jednotný minimálny plat v rámci Európskej únie, pretože musíme brať do úvahy všetky Um, náležitosti všetky osobitosti členských štátov, ale my chceme zriadiť minimálnu mzdu v tých členských štátoch, kde uh, prevláda kolektívne vyjednávanie. Tieto systémy budú nie len dotknuté ustanoveniami týchto štatutárnych minimálnych miest, a tieto budú zaručené a chránené. Tá um, um, iniciatíva by skôr mala posilniť kolektívne vyjednávanie v tých štátoch, kde je toto slabé. Tu chceme podporovať sociálny dialog a vytváranie sociálnych partnerstiev. Preto minimálna mzda teda bude podporovať buď kolektívne vyjednávanie alebo právne ustanovenia, ale takým spôsobom, že sa budú plne rešpektovať národné zvyklosti, ako aj sociálni partnery. Zameriame sa v prvých kolách diskusí na sociálnych partnerov, No a koncom februára, začiatkom marca komisia preskúma názory, ktoré vyjadria sociálni partnery. No a keď sa sociálni partnery tak mm, rozhodnú, že budú diskutovať medzi sebou, vtedy komisia spustí druhé kolo vyjednávaní, aby sme sa zamerali na uh, prípadný obsah Európskej iniciatívy o spravodlivej minimálnej mzde. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. No a teraz by som dala slovo pani Sergiane Biziu. Neviem, či som to správne e, vyslovila. Pre mňa to bolo ťažké, prepačte e, ktorá je členkou stáleho výboru pre sociálne záležitosti v greckom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať eh, predsedníčke komisie Ursule von der Leyenovej, ktorá spustila túto iniciatívu, ktorá si uvedomuje tento fakt, že Európska únia musí zabezpečiť spravodlivé životné podmienky pre všetkých pracujúcich. Toto je mimoriadne dôležitý nástroj, prvý krok, aby sme dosiahli tento prvý cieľ pri zavádzaní minimálnej mzdy. Dúfam však, e, že tu sa skôr skráti alebo zmenší. Ja viem, že, že nezmizne, ale že sa zmierení medzera medzi platmi mužov a žien. Od roku 2013 zavádzame tento súčasný systém štatutárnych minimálnych mzdiev podľa ktorého by mala prebehnúť veľká konzultácia medzi sociálnymi partnermi a bude to podporené aj expertmi z rôznych oblastí z oblasti pracovných vzťahov a pracovnej politiky. Podľa našej politiky minimálna mzda je stanovená na základe európsk, e, greckého hospodárstva a tu sa zameriavame aj na e, cenovú konkurencie, schopnosť, zamestnanosť, a tento proces bol prvýkrát zavedený v septembri 2018 a v januári 2019 bol dokončený ministerským rozhodnutím, kde sme stanovili minimálnu mzdu na 650 eur. Ale tu je potrebné chápať aj aj nákupnú a kupnú, kupnú silu, takže tu musíme vedieť, koľko stoja, stojí nájomné napríklad. E, u nás je to okolo 250 eur, v Luxembursku je to 1500. Ja som využila tieto dve krajiny, Bulharsko a Luxembursko, e, pretože tam je tá priepazne najväčšia Ehm, Minimálna mzda v Grécku neustále e, rástla. V marci 2011 e, sme tieto krátili na 20 a o 30 pre ešte mladších pracovníkov. Toto bol výsledok tej krízy spôsobenej dlhu Minimálna mzda a jej nárast, o tom sa v Grécku momentálne veľmi veľa diskutuje. Nárast minimálnych miest je prepojený aj na rôzne dávky sociálne, ktoré sú tiež výsledkom tiež tejto zvýšenej minimálnej mzdy. Tento, e, toto navýšenie sa bude týkať asi 700 tisíc zamestnancov, ktorí placujú či už na plný alebo čiastočný úvezok Nedávno náš premiér povedal, že nová demokratická vláda bude podporovať minimálne mzdy a ich nárast, ale toto by malo byť prepojené na rast ekonomiky a jej produktivity. Minimálnou mzdou sa zaoberá aj Európska únia, ale to musí súvisieť aj s bojom proti nerovnosti e, v mzdách a Grécko toto určite každopádne podporuje túto minimálnu mzdu. Grécké stanovisko je také, že by sme mali mať európsky mechanizmus, ktorý by národnému zákonodarcovi mal umožniť toto podporovať. E, toto je však demokratický proces a naša politika sa zameriava na sociálny obsah a je to prepojené na ochranu práce a podmienok pri práci. Samozrejme, že rešpektujeme sociálne stratégie, autonómiu sociálnych partnerov. Záverom, eh, to, čo robí Európska únia, to je niekedy veľmi ťažké pochopiť, pretože je tam veľmi veľa skrátiek, a e, toto v každodennom živote naši pracovníci niekedy nechápu. Ďakujem veľmi pekne a teraz začneme diskusiu medzi poslancami národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov, ale o 7 naozaj musíme skončiť, pretože máme ďalší program. Naozaj by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste dodržiavali čas. Máte maximálne minútku a 30 sekúnd. Veľmi sa ospravedlňujem, že tomu tak je ale nepomôžem si. Pani Anna Johansson zo Švedska, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja by som chcela začať tým, že vítam ambície komisie, aby sme podporili trvalo udržateľnú Európu tu máme pred touto iniciatívou komisie veľký rešpekt, ale znamená to, že musíme rešpektovať aj národné kompetencie a komisia povedala, že minimálna mzda je v kompetencii členských štátov. Takže túto diskusiu vnímame s veľkými obavami, pretože tu si to bude vyžadovať zmenu zákonov. Regulácia je dôležitá a ide tu o celý trh práce, ide tu o mzdy, ale tu máme v Európe rôzne modely, ktoré predstavujú dôležitý príspevok k hospodárstvu a konkurencieschopnosti každého štátu. Toto celé je veľmi komplikované, máme veľmi veľa modelov a sme proti tomu, aby sme mali takúto smernicu. Mm. My vo Švedsku sme proti takejto smernici pretože sú tu problémy aj s odporúčaniami, obmedzenia, možnosti vydávať opatrenia na švedskom pracovnom trhu. Tu by sme chceli vyzvať komisiu a parlament, aby sme mali síce spoločné ciele, ale aby sme mali iné možnosti, ako ich dosiahnuť. Pani Svetlana Angelová, nech sa páči. Vážená pani predsednička, mm, táto téma minimálnych miest je pre Bulharsko veľmi dôležité. Nie preto, že máme závažné demografické problémy, ale preto, že chceme zabezpečiť dobré životné podmienky pre všetkých v našej krajine. A preto sme zahájili širokú diskusiu o tejto tématike a chceme k nej naozaj prispieť značným dielom. 1. novembra predložíme akčný plán k e, pilieru sociálnych práv. My máme tiež minimálnu mzdu, a táto sa zakladá na realite nášho hospodárstva, ako aj a ako aj tú možnosť zamestnávateľov. A toto by mal byť dobrý základ pre hospodársky rast. To si vyžaduje aj určité konkrétne kroky zo strany národných štátov na to, aby sa zvýšili e, hospodárske podmienky. My si myslíme, že diskusia o férovej minimálnej mzde je dôležitá, pretože takýmto spôsobom sa zvýši e, životný štandard a zabezpečí sa transparentnosť. Ďakujem pekne Johan Danielson za Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Nikolasovi za úvodné slova. Mali sme tu už možnosť hovoriť o týchto otázkach, pokiaľ ide o európsku minimálnu mzdu. Takisto ste počuli od mojich kolegov z národných parlamentov, ktorí tu váhali a ale rád by som túto diskusiu posunul do iného smeru. Včera sme hovorili o eurofonde, pokiaľ ide o chudobu a Hovorilo sa tu o viacerých rizikách, ktoré súvisia s tým, že sú to predovšetkým ľudia, ktorí pracujú na čiastkový úvezok, alebo sú to, samozži- alebo sú to samoživnostníci, ktorí takýmto spôsobom sú vystavení e, chudobe. Neviem, či budete mať čas na to, aby ste aj reagovali, ale čo vlastne môžeme urobiť na to, aby sme spolu s touto iniciatívou zabezpečili to, že väčšia časť v Európe by mala mať možnosť k úväzkom na plný úväzok. Zdá sa, že situácia v súčasnosti nie je veľmi ružová. Ďakujem pekne pani Marakalista z Rumúnska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rumunsko sa teší, na toto rozhodnutie, ktoré sa príjme v tejto téme a my oceňujeme to, že sa respektujú aj národné rozhodnutia, pretože každá krajina má svoje vlastné osobitosti. Rumunsko je jednou z tých krajín, kde je právne ukotvená minimálna mzda, hoci to je teda prostredníctvom vládneho rozhodnutia, ale mňa by takisto zaujímalo, že čo vlastne si pod tým predstavujú zamestnávateľia a odbory, pretože tie rozdiely sa niekedy vidia, alebo že sa napríklad stane, keď sa nedá rokovať za rovnakých podmienkach, podmienkach, aby sme mali pozitívny výsledok. Mali by sme sa vtedy začať zamýšľať nad tým, aby sme tu mali nejaký zákon týkajúci sa minimálnej mzdy, alebo toho, čo by regulovalo hospodárske um, výsledky, napríklad produktivita práce a tak ďalej pretože vlastne rast minimálnej mzdy by mal reagovať na hospodárskú realitu v jednotlivých krajinách. A hovorím to preto, a rada by som to zdôraznila, že pokiaľ ide o Rumunsko, ako príklad, tak malé a stredné podniky zabezpečujú zhruba 58 HDP, takže je veľmi dôležité, aké formy merania a aké formy rastu minimálnej mzdy tu spomíname, na to, aby sme nenarušili súkromný sektor. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo Angius Deselis z Malty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Komisia teda hovorí o návrhoch tohto rámca, pokiaľ ide o minimálnu mzdu vo všetkých členských štátoch, avšak Malta už má stanovenú minimálnu mzdu pre všetkých pracujúcich. V roku 2017 vlastne sme mali revíziu tejto minimálnej mzdy a vtedy sme sa dohodli so sociálnymi partnermi, že zamestnanci nemôžu byť na minimálnej mzde dlhšie obdobie ako jeden rok. Po roku musia mať mzdu zvýšenú pokiaľ teda ide o ich základný príjem. To znamená, ak je tu aj zákon o nejakej minimálnej mzde a pracujúci nemôže pracovať dlhšie ako rok, mus, máme tu my už navýšenie e, toho obdobia na 5 rokov a nezvýšili sme takisto ani naše dane. Takže, pani predsedníčka, pre osoby, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, my vieme, že v týchto prípadoch, a máme na to aj schémy, že aj títo ľudia môžu pracovať alebo byť účastní na trhu s prácou a v našich schémach sme mali veľa týchto ľudí začlenených, ale vieme takisto aj to, že máme malý počet takýchto ľudí, hoci tie schémy jednoducho neponúkajú veľa možností na to, aby títo ľudia vstúpili na pracovný trh, ale musí byť zabezpečená ich dôstojnosť. A práve týmto ľuďom my dáme minimálnu mzdu na to, aby títo ľudia mohli žiť v dôstojnosti, ktorú si zaslúžia. To znamená, aj ľudia s vážnym zdravotným postihnutím dostanú finančné dávky, ktoré budú zhruba na úrovni minimálnej mzdy. To je veľmi dôležité. Ďakujem pekne, rečníka prerušila predsednička pani Bišov za EP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to považujem za dobré, že tu spájame dve témy chudobu detí a tému eh, minimálnej mzdy. Tieto témy veľmi úzko súvisia. Ak by sme tu nemali nejaké platy, eh, ak by sme nemali my odolné platy proti chudobe, tak budeme tu mať aj chudobu. A preto sa teším, že to komisia navrhla, ukázala odvahu, moja kolegyňa na to poukázala. Mali sme tu stratégiu 2020, kde sme chceli vykoreniť chudobu. To sa nepodarilo, dokonca máme ešte väčšiu chudobu. Teraz ideme k tomu pristupovať ako keby záväzne a to je ten správny spôsob, berieme to vážne, ale už teraz tu počúvam, že sú tu rozličné postupy, pretože sú tu krajiny, kde je veľa chudobných, ktorí pracujú a takisto máme krajiny, kde sú dobré tarifné politiky a títo to vedia zabezpečiť inak. Preto je veľmi dôležité, aby sme takúto dvojitú stratégiu zohľadnili. To znamená, na jednej strane posilníme tarifnú politiku, nielen pokiaľ ide o tie krajiny, kde je už dostatočne silná, ale aj tam, kde je slabá. Pretože to je veľmi dôležité, pretože minimálne mzdy sú iba tým najspodnejším najspodnejším prístupom z toho celého piliera, ale dobré platy mať v Európe, jeden z najdrah, najbohatších regiónov sveta, že to chceme robiť spoločne. Práve preto si myslím, že na jednej strane nemôžeme povedať iba, že budeme min, minimálne mzdy znižovať, tak ako sa to udialo v Grécku, tam sme na to mali viaceré informácie, ale chceme sa postarať aj o to, aby každý v Európe, ktorý pracuje, aj dobre vyžil z toho, čo zarobí. Ďakujem pán Atila Barca z Maďarska. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Maďarský parlament sleduje pozorne tie konzultácie komisie ohľadne minimálnej mzdy. My sa tešíme, že vidíme, že komisia by rada rešpektovala národné tradície, autonómiu a odbory my sme presvedčení o tom, že e, všetky, všetky tieto zúčastnené strany budú mať možnosť vyjadriť sa v rámci týchto konzultácií. Pokiaľ ide o Maďarsko, počas posledných 10 rokov minimálna mzda, minimálna mzda tých, ktorí dosiahli sekundárne vzdelanie, sa zdvojnásobila. Finančná, pokiaľ ide o finančnú situáciu, ktorá je horšia ako v priemere Európskej únie. Ešte nepoznáme ten návrh, ale už máme určité obavy, pokiaľ teda ide o právny základ a pokiaľ ide o kompetenciu sociálnych partnerov. Rád by som takisto zdôraznil, že komisia musí zobrať do úvahy výsledky tohto konzultačného procesu a musí urobiť dopadovú štúdiu, ktorá bude hĺbková. My vieme všetci, že v kontexte hospodárskej, súčasného hospodárstva platy sa zvyšujú aj bez nejakej intervencie komisie, predovšetkým v nových členských štátoch, ako to napríklad vidíme aj v spoločnej správe v oblasti zamestnanosti. A nezabúdajme ani na to, že pravidlá sú odlišné, pokiaľ ide o minimálnu mzdu a že to jednoducho spočíva do kompetencií národných štátov. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo ďalší prihlásený rečník. Pani Ždanoka, budem hovoriť po latišsky. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o skupinu GUE, my sme tam pracovali veľa na to, aby sme mali spoločný prístup, práve pokiaľ ide o minimálnu mzdu a pokiaľ ide o minimálny príjem v rámci Európskej únie. Preto by som rada pripomenula to, že v jednom z našich uznesení, a to ešte z apríla roku 2019, sme vlastne už o tejto téme hovorili. Hovorili sme o minimálnom príjme. A pán Schmidt, my skutočne dúfame, že komisia, keď bude pracovať a zaoberať sa otázkou minimálneho minimálnej mzdy, že, bude, že nezabudne ani na minimálny príjem na úrovni Európskej únie, pretože pokiaľ ide o chudobu detí a pokiaľ ide o boj proti tejto chudobe, tak to skôr súvisí s tým minimálnym príjom, príjmom a nie s minimálnou mzdou. Keď hovorím o minimálnom príjme, tak máme určité obavy, predovšetkým ohľadne toho, že sa tu navrhuje, E, zobrať do úvahy tzv. tzv. medián. Myslím, že by sme o tom mali hovoriť. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo poslanec za Maďarsko. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať, hovorí pán Variu. Ďakujem pekne za túto možnosť, vážený pán komisár. Vy ste sa vyjadrila. My podporujeme tie iniciatívy, ktoré chcú posilniť Európu. Ja súhlasím všetkými tými, ktorí hovoria, že v Európe máme potrebu týchto možností a že máme povinnosť dať tieto možnosti členským štátom. Ale pokiaľ ide o iniciatívy v sociálnej oblasti, ten základ v týchto iniciatívach môže byť hospodárstvo, ktoré bude silné Avšak my nemôžeme vybudovať silné hospodárstvo, ak sociálne podmienky nebudú zohľadnené. Pokiaľ ide o kompetencie, zručnosti e, zamestnancov, to určuje aj štatút celého hospodárstva. Pokiaľ teda ide o Maďarsko, tak my tam máme 4,4 milióna ľudí a 3,1 milióna ľudí má plat, ktorý je vlastne nižší ako európsky priemer, takže my sa vyjadrujeme samozrejme za zavedenie takéhoto opatrenia. Rovnako vieme aj to, že viaceré krajiny už majú konkrétne skúsenosti, pokiaľ ide o zavedenie minimálnej mzdy. To znamená, my pripisujeme skutočne mimoriadnú, mimoriadný význam takejto iniciatíve, predovšetkým pokiaľ ide o dialog s partnermi mimovládnymi, rovnako ako aj s ostatnými zúčastnenými stranami. Je tu potreba, aby sme si vymieniali overené postupy, je to veľmi dôležitá téma. Tlmočníci by chceli upozorniť, že musia o 7. odísť, takže teraz dostane e, každý už iba možnosť jednu minútu vyjadriť sa. Také sú pravidlá, prepačte. Takže ďalší rečník je Özlem Demirov za Európsky parlament. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Európska sociálna charta v článku 4 spomína právo na spravodlivú odmenu a v tejto charte sa takisto a jasne upravuje to, že ľudia, ktorí pracujú, by mali mať primeranú mzdu na to, aby mohli primeraným spôsobom žiť a mať určitý životný štandard. Teraz je diskusia o tom, že čo je spravodlivé alebo čo je primerané, ale myslím si, že to najmenšie, čo tieto kritéria pravdepodobne vyčlenuje, je to, že ľudia, ktorí pracujú, sú chudobní. A máme jasnú chudobu toho, čo je chudoba, a to je 60 tzv. mediánu, čo je všeobecne zadefinované aj na európskej úrovni a ľudia, ktorí dostávajú plat, ktorý je nižší ako 60%, sú pod ohrozením chudoby. To je fakt, to znamená, ak sa pozrieme na Európsku sociálnu chartu a chceme ju dodržiavať, tak v týchto oblastiach by sme sa mali, mali ísť cestou jasne stanovených minimálnych príjmov, to znamená 60% mediánu. Väčšina členských štátov má minimálnu mzdu, ja som z Nemecka, aj my máme minimálnu mzdu ale tá je taká malá, že tí ľudia, ktorí e, z toho napríklad pracujú, tak vlastne sú ohrození chudobou v penzijnom veku. Takže ja by som apelovala za to, aby sme v európskej oblasti hovorili o spravodlivých minimálnych mzdoch, aby sme tu zaviedli povinnosť a stanovili si definíciu toho, čo nás chráni pred chudobou. To je najmenej to, čo môžeme urobiť. Áno, Európska únia, pani predsednička, Nemali by sme na európskej úrovni robiť platovú politiku. Ide tu o prispôsobenie pracovných podmienok a životných podmienok. Ďakujem pekne, pani Dura Frandis. Gracias. Um, no, mm, voy a hablar en parte como parlamentaria, pero también como española, por, puesto que el Takže ja eh, hovorím ako poslankyňa aj ako španielka, eh, lebo eh, španielská vláda nemohla poslať španielských poslancov, lebo výbory ešte nie sú vytvorené. Chcela by som niečo povedať k španielskej situácii, keď ju asi poznáte. Socialistická vláda sa zaviazala um, uh, navýšiť minimálnu mzdu. My máme minimálnu mzdu. Takže um, Takisto je tu dohoda s, so zamestnávateľmi tento rok. Minimálna mzda, e, ktorú e, stanovila vláda, môže byť znížená, ak sa zmení e, vláda. Preto je dôležité, aby sme mali spoločnú iniciatívu, ktorou bude zaručená táto minimálna mzda, ktorá musí byť dôstojná pre človeka a pomôže nám pri boji proti chudobe e, čisto minimálnou mzdou e, sa nám nepodarí e, vykinožiť chudobu. Španielskí socialisti sa zasadzujú za iniciatívu, ktorá aby kolektívne rokovania a pozície zamestnancov posilnila, ale takisto zaručí vo všetkých členských štátoch dôstojné mzdy. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. E, naozaj e, máte ťažkú úlohu, pretože téma e, minimálna vzdanie je téma, na ktorú sa všetci pozerajú, to vidno na diskusii, ale vy ste, vy máte aj ten problém, že vaša šéfka vám zadala, že v prvých 100 dňoch musí byť predložený návrh No a e, preto ja hovorím, že v princípe e, vy pri e, riešení tejto ťažkej úlohy ste si zaslúžili všetku podporu, pretože sa prihlásili kolegovia zo severských krajín. E, naozaj sú tu e, obavy v severských krajinách, napríklad v Rakúsku existujú e, fungujúce systémy a každý má obavu, čo sa, to, čo sa tu udeje, aký to bude mať dopad na môj systém. Ja sa obávam, že v celej diskusii sa budeme dívať na to, kde to funguje, ale aj tam, kde to nefunguje. Takže musíme sa pozrieť na e, životné kultúry, čiže tam, kde to funguje, pomôžte, prosím, aby to fungovalo všade. To musí byť náš, náš cieľ. Dobre, teraz máme z Európskeho parlamentu pani Enzander a to je naša posledná rečnička, prepačte. La prezident... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, pani komisárka. My by sme privítali všetky tie iniciatívy, ktoré chcú posilniť európsku sociálnu Európu. To je absolútne dôležité na to, aby sme chránili tých najzraniteľnejších. Pred chvíľou sme hovorili o deťoch, ale aj na to, aby sme zaviedli väčšiu sociálnu spravedlivosť medzi jednotlivými zamestnancami jednotlivých členských štátov, aby sme zaviedli možno väčšiu legálnu hospodárskú súťaž alebo konkurencieschopnosť na európskom trhu s prácou. Vy ste hovorili, je to voľba Európskej komisie, pokiaľ ide o zavedenie tej minimálnej mzdy aj dôležité, je to úloha, ktorá je ťažká, už sme to počuli, poznáme jednotlivé pozície v rámci parlamentu a aj ťažkosti a zároveň eh, by sme radi spomenuli aj princíp subsidiarity jednotlivé osobitosti členských štátov, ako sa to zosúľadí s európskou iniciatívou. Počítate možno s inými nástrojmi a spôsobmi, aby ste išli cestou sociálnej konvergencie, aby sa to jednoduchšie zavádzalo. Ďakujem. Ďakujem a aby sme to uzavrali, zdá sa, že všetci vidíme prepojenia medzi ehm, minimálnou mzdou na európskej úrovni a e, detskou zárokou. zhodujeme sa v tom, že potrebujem, potrebujeme mm, detskú zároku, ale nie všetci sa zhodujeme, že potrebujeme európsku minimálnu mzdu, čiže e, je to výzva, je to veľká výzva pre pána Šmita, pre celú komisiu, čiže pre vás veľa šťastia. Mm, dve informácie z mojej strany. Dúfam, že tlmočníci to ešte pretlmočia. Prvá je, že budete um, odprevadení do Európskeho domu eh, dejín uh, po schôdzi a po druhé nič tu eh, po sebe nenechajte, lebo ako náhle odídete z tejto budovy, tak už sa sem nemôžete vrátiť, takže vezmite si všetky svoje osobné veci, prosím, so sebou. Ďakujem.